a na žiadosť e, skupiny ALDE som e, prijal e, menovanie pani Lalonde ako predsedkyne ako členky výboru pre zahraničný obchod a, a, a pán Kornie výboru pre monetárne záležitosti. Ak nie sú pripomienky, tak môžeme považovať toto vymenovanie za prijaté.